No, Herr Präsident der... Prezida Lotyš, prezident Lotyšska, vážený pán Valdis Satlas, je pre nás veľkou cťou, že dnes vám môže na pôde Európskeho parlamentu privítať poprvýkrát. Najskôr by som vám chcel srdečne poďakovať za to, že ste prijali pozvanie Európskeho parlamentu a dnes, v rovnaký deň, keď oslavujeme 10. výročie a zavedenie našej spoločnej meny eura, prísť ako prezident vašej krajiny, jedného z tých mladších členov Európskej únie a prehovoriť pred nami. A je to premiéra z viacerých vládov, pretože poprvýkrát na privítanie štátnika zaznela európska hymna. Nož a dovolte mi pri, vaš, pri príležitosti vašej návštevy ešte raz poukázať na historický význam rozšírenia Európskej únie v roku 2004. Viac ako 60 rokov trvalo, aby sa vaša krajina opätovne vrátila do slobodnej a demokratickej Európy, aby sa zjednotil náš kontinent. Dnes žijeme v miery, slobode a demokracii Naši občania majú perspektívy, o ktorých mohli naši predkovia len snívať. No a my musíme a môžeme sa z toho tešiť. Dnes Európska únia stojí pred novými výzvami. Aj obyvatelia Lotyšska to jasne pocitili. Napríklad finančná kríza, ktorá, vážený pán prezident, veľmi silno zasiahla aj vašu krajinu ale aj plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou, Ukrajinou spôsobuje obavy obyvateľov Lotyska. Práve počas krízy sa ukazuje význam členstva v Európskej únii, ktoré je založené na princípe solidarity medzi národmi. Práve v období krízy cítime význam spoločenstva a spolupráce medzi našimi krajinami a európskymi inštitúciami spoločne sme silnejší, spoločne dokážeme naše záujmy a ciele lepšie obhajovať vo svete. A aj preto si Európsky parlament eh, žela čoskoré, čoskorý vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá dá Európskej únii lepšie prostriedky na boj proti týmto veľkým výzvam. No a v tejto súvislosti sa uskutočnia aj voľby do Európskeho parlamentu v júni tohto roku. Budú mať obrovský význam, pretože spoločne a v demokratickej Európskej únii s parlamentom, ktorý bude spolu rozhodovať takmer vo všetkých oblastiach, chceme ďalej písať a pokračovať v úspechu a miery Európskej únie. A ja si želám, aby obyvateľia Lotyšska, ako aj všetkých ostatných členských štátov Európskej únie, uvedomovali význam svojho hlasu, ktorý rozhoduje o budúcnosti Európskej únie a aby sa v čo najvyššom možnom počte zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu. Vážený pán prezident, je to pre mňa veľká čest, že vás môžem teraz požiadať prehovoriť pred Európskym parlamentom. Ešte raz srdečne vás vítam na pôde Európskeho parlamentu. Thank you. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážení poslanci, a páni. Chcel by som poďakovať predsedovi Európskeho parlamentu za milé slova a privítanie a takisto aj za pozvanie, ktorého sa mi dostalo vystúpiť tu pred zástupcami voličov celej Európy. Je to naozaj pre mňa veľká čest vystúpiť tu na tomto fóre. Som naozaj veľmi rád, že môžem vystúpiť pred Európskym parlamentom v mojej rodnej reči, v lotištine keďže lotiština bola jedným z oficiálnych jazykov Európskej únie počas posledných 5 rokov. Zároveň vystupujeme v čase, keď lotišskí poslanci Európskeho parlamentu poprvýkrát ukončia svoje prvé volebné obdobie v tejto snemovni. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som im poďakoval za ich príspevok. Dámy a páni, rok 2009 je naozaj veľmi dôležitým rokom pre celé Lotyšsko. Počas tohoto roka budeme oslavovať 5. výročie nášho prístupu k Európskej únii a takisto aj k NATO k Severoatlantickej aliancii. Členstvo v týchto organizáciách sa stalo mm, strategickým cieľom pre našu republiku a to okamžite potom, ako sme opätovne získali svoju nezávislosť v roku 1991. Lotyšsko veľmi jednoznačne vyjadrilo svoju ambíciu pristúpiť k Európskej únii a takisto aj k transatlantickým bezpečnostným a ekonomickým štruktúram. Rozšírenie demokratickej rodiny Európy, ku ktorému došlo počas prvého desaťročia tohoto storočia, je azda najdynamickejšou zmenou v Európe a to od momentu vzniku Európskej únie. Táto zmena bola mimoriadne dôležitá. A to práve kvôli tomu, že Európska únia sa rozšírila o krajiny, ktoré v predchádzajúcom období boli izolované od Európy proti svojej vlastnej vôli. Napriek tomu, historicky tieto krajiny vždy sa hlásili k tým istým hodnotám, ktoré tvoria základ Európskej únie. 18. novembra minulého roka Lotyšsko oslavilo 90. Eh, výročie eh, získania prvej štátnosti. Bol to naozaj veľmi dôležitý moment, veľmi dôležité výročie pre nás všetkých. Opätovne sme potvrdili naše želanie žiť v slobodnom, demokratickom a nezávislom štáte. Zákon vyhlásenia republiky v roku 1918 hovoril, a teraz budem citovať z tohoto zákona, všetci občania bez ohľadu na svoj etnický pôvod sú sú prizývaní k tomu, aby prispeli k nášmu štátu alebo k tomuto štátu, keďže Lotyšsko bude garantovať rovnaké práva pre všetkých. Bude to demokratický štát, ktorému bude vládnuť spravodlivosť. Nebude tu žiaden priestor pre represie a nespravodlivosť. Som naozaj veľmi hrdý na tieto slová. A ukazuje to, že Lotyšská republika už vtedy deklarovala svoje pevné presvedčenie o ľudských právach. 30 rokov predtým, ako sa schválila Medzinárodná deklarácia ľudských práv a slobôd. Lotyšsko vždy cítilo, že patrí do Európy. Tento pocit bol mimoriadne intenzívny najmä počas mnohých rokov, keď spolu s inými krajinami strednej a východnej Európy sme boli prepojení s krajinou, so štátom, ktorý, e, ktorý prevalcoval naše hodnoty a naše myšlienky úplne inou ideologickou prizmou. Je naozaj pravda, že tu, že, že, to boli jej, že to boli mnohé krajiny eh, z východnej Európy, ale to bola skôr, že dalo sa to nazvať východnou Európou, ale bola to Európa, ktorá bola chránená strachom, stankov a barbarita totalitárneho režimu bola opätovne dokázaná filmom, ktorý sa nazýva Sovietský príbeh, ktorý bol natočený lotišským eh, filmárom eh, Latvím Šnorom a bol premietaný tu v Európskom parlamente. Máme naozaj spoločné korenie a tá história, ktorá nás viedla v súčasnosti, bola odlišná, ale napriek tomu sa musíme spoločne pozerať k našej spoločnej budúcnosti. Práve preto by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som poďakoval Európskemu parlamentu za písanú deklaráciu, ktorá bola schválená 20. septembra minulého roka. A 22. septembra minulého roka. A bolo to na Margo vyhlás, vyhlásenia pamätného dňa pre celú Európu, pamätného dňa obeti stalinizmu a e, komunizmu. A to nám pripomína naozaj všetky tie smutné a tragické udalosti, ku ktorým došlo v Lotyšsku, ale iných krajinách Európy Teraz by som sa chcel venovať nedávnemu vývoju alebo nedávnym unalostiam, ku ktorým došlo. Tento rok budeme oslavovať 5. výročie lotišského pristúpenia k Európskej únii a k NATO. Práve v tomto období je veľmi dôležité opätovne sa pozrieť na týchto 5 rokov a pozrieť sa na to, ako Lotyšsko prežilo týchto 5 rokov, čo sme dokázali a aké sú ciele pred nami prvom rade treba povedať, že naša ašpirácia pristúpiť k Európskej únii podporila demokraciu v lotišskej spoločnosti a takisto nám to pomohlo vytvoriť a vybudovať demokratické inštitúcie. Pristúpením k Európskej únii Lotyšsko dokázalo, že má ašpirácie postaviť svoju budúcnosť na európskej identite a takisto aj na tých hodnotách, ktoré sú vzácne, ktoré sú cenné pre nás všetkých. Demokracia, sloboda, zodpovednosť, vláda zákona, ľudské práva, rovnosť, tolerancia a blahobyt. Ďalej, pristúpenie k Európskej únie výrazným spôsobom zlepšilo investičné prostredie v Lotyšsku. Takzvané európske peniaze, ako ľudia ľudovo nazývajú štrukturálne fondy, výrazne pomohli a posilnili lotyšskú ekonomiku. Do tretice, teraz môžeme požívať výhody slobodného pohybu osôb. Stalo sa to našim zvykom, že slobodne cestujeme v rámci celého šengenského priestoru. Je to také jednoduché cestovať, študovať a pracovať alebo získavať skúsenosti z pobytu v iných členských štátoch EÚ. No a po štvrté, veľmi dôležitým, prostri- veľmi dôležitým momentom bol voľný pohyb tovarov a služieb. Otvorilo to príležitosti pre firmy. Každý spotrebiteľ a každý podnikateľ môžu fungovať slobodne, keďže už nie sú žiadne hranice a žiadne colné zábrany. Pre takú krajinu, ako je tá moja, ktorá má veľmi malý vnútorný trh, je to mimoriadne dôležitým momentom. Po piaté, a to je zda najdôležitejšie, hlas Lotyšska je teraz teraz hlasom v Európe a e, prispievame k diskusii v Európe a hlas Európy je výrazným hlasom vo svete. Takýmto spôsobom a, e, môžeme zabezpečiť, že tento dialog je unikátnym e, mechanizmom spolupráce. Tento mechanizmus nám umožňuje hľadať proaktívne riešenia pre také globálne výzvy, akými sú klimatické zmeny, demografické zmeny, potreba pre udržateľnú energetickú bezpečnosť, migrácia, rovnako ako aj šoky, ktorým čelil v nedávnom období finančný sektor. Lotyšsko nielen požívalo e, výhody nových ekonomických a hospodárskych nástrojov, ale takisto prijalo oveľa väčšiu mieru zodpovednosti za budúcnosť Európy vo všeobecnosti. Je to zodpovednosť, ktorú nesieme my na našich ramenách a je to zodpovednosť voči občanom Európy. Keď sa pozrieme späť k tomu, čo sme dosiahli, takisto si musíme uvedomiť aj niektoré chyby, ktoré sme spravili Pristúpením k Európskej únii mala lotišská vláda pocit, že naplnila svoj hlavný cieľ a mala, mala alebo čelila pokušeniu vlastne už len sedieť na Vavrínoch. Ale neuvedomili sme si, že sme na začiatku a nie na konci všetkých týchto reformných procesov. Európska únia nám dáva naozaj široké možnosti, ale je to len na každom členskom štáte na to, to ako ich využije. My, Lotyši, sme nevyužili všetky tieto príležitosti, ktoré nám boli poskytnuté. Nie vždy sme využili koheznú politiku najlepším možným spôsobom a nie vždy sme využili všetky finančné možnosti, ktoré nám boli ponúknuté. Naše vládne inštitúcie sa ešte len učia, ako fungovať v európskom kontexte. Neboli sme adekvátnym spôsobom sústredení na našu prípravu na, a na zavedenie eura. Je to a zda jedna z našich najväčších chýb, ktorá sa stáva mimoriadne eh, zrejmou predovšetkým v období finančnej krízy. Napriek tomu ale aj tí najväčší euroskeptici musia pripustiť, že celková rovnováha keď sa pozeráme na členstvo Lotyšska v Európskej únii, ten celkový výsledok je pozitívny. Ak by sa niekto chcel vrátiť e, späť do tých časov, keď existovali colné e, zábrany, alebo či sa niekto chce vrátiť naspäť do obdobia, keď sme stáli v radoch na hraniciach, keď, skôr ako sme pošli do iného členského štátu, Chcel by niekto opätovne zaviesť prekážky voči voľnému pohybu vzdelávania, osôb, tovarov a služieb a skúseností. V žiadnom prípade. Euroskeptici si veľmi dobre e, zvyknú na tie dobré veci a prestávajú byť euroskeptikmi a stávajú sa len skeptikmi. Dámy a páni, situácia na, e, v oblasti globálnych finančných systémov a hospodárstva sa zhoršila počas posledných mesiacov a výrazným spôsobom zmenila úlohu a poslanie pre vlády v oblasti ekonomických procesov až doposiaľ sa finančné trhy rozvíjali voľne, ale teraz sme presvedčení, že, a boli sme presvedčení, že trh sa dokáže regulovať sám. Boli sme presvedčení a verili sme v trhy. Mali sme, verili sme tomu, že všetko sa nejakým spôsobom napraví. Všetko sa nejakým spôsobom upraví medzi sebou. A napriek tomu v súčasnosti počas existujúce alebo počas prítomnej finančnej krízy vidíme, aký vážny dopad to má na, našu, na naše hospodárstva. Vidíme, že bežní ľudia na uliciach sú vážnym spôsobom postihnutí finančnou krízou. To, čo sme videli ku koncu minulého roka, dokázalo, že vlády musia prijať aktívnejšiu rolu v ekonomických procesoch. Sedeli sme za kormidlom našeho hospodárstva, našej ekonomiky s privretými očami a zaspávali sme. Bolo to veľmi nezodpovedné. A bohužiaľ sme sa zobudili až príliš neskoro. Teraz vidíme, že e, naše vozidlo, naša loď sa e, je nasmerovaná k bažinám e, finančného sektora a je možno už príliš neskoro spamätať sa. Práve preto je nevyhnutné nájsť komplexné riešenie nielen pre Európu, ale aj pre svet. Svet potrebuje globálne koordinovanú odpoveď na opätovné oživenie svojho ekonomického rastu. Potrebujeme pracovať na nastavení a zavedení mechanizmov, ktoré budú pripravené na nový finančný systém. Budeme potrebovať veľmi silné mechanizmy dohľadu. Napriek tomu nemôžeme vytvárať obmedzenia eh, v oblasti iniciatívy a v oblasti trhových procesov. Nájdenie vyváženého prístupu bude azda najväčšou výzvou pre nás všetkých. My, členské štáty Európskej únie, máme unikátnu výhodu práve v tom, že dokážeme implementovať naše národné aktivity koordinovaným spôsobom. A práve tak dosahujeme akýsi jednotnejší postoj a jednotnejšie riešenie. Sme presvedčení, že komisia vo svojom návrhu pre oživenie európskeho hospodárstva urobila veľmi dobrý krok. Je to dobrý krok, ktorý nás vedie von z týchto finančných bažín a práve preto by som sa chcel teraz e, venovať národným riešeniam. Globálna finančná kríza dopadla aj na Lotyšsko. Ako už bolo povedané, Lotyšsko zažíva jedno z najťažších, najdramatickejších um, období a je to práve také protichodné, proticyklické uh, obdobie v súčasnej modernej Európe. Lotyšsko pracuje na svojich vlastných ekonomických e, mechanizmoch, na svojich vlastných podporných um, aktivitách, ktoré by mali stabilizovať domácu hospodárskú situáciu rýchlo a efektívne. Je to naozaj náročná úloha, ale dokáže dokážeme túto krízu prekonať len vtedy, ak budeme mať jasnú víziu. Nemôžeme sa pomýliť a hľadať nejaké krátkodobé riešenia a pomýliť si ich s dlhodobými riešeniami. Na konci minulého roka šesť vládnych a opozičných strán v, Euró- v našom parlamente odsúhlasilo spoločný prístup Museli sme sa vrátiť k ekonomickému a stabilizačnému plánu, ktorý navrhovala vláda. Táto dohoda umožnila špeciálny mechanizmus dohľadu pre e, využívanie tej pôžičky, ktorá bola poskytnutá Lotyšsku. Takisto sa tu vytýčujú tie strednodobé priority pre lotyšské hospodárstvo, ktorými sú uľahčenie exportov, zabezpečenie voľnej a slobodnej konkurencie, drastické zníženie e, deficitu bežného účtu a takisto aj zavedenie eura v roku 2012. Pristúpenie k eurozóne sa stalo najdôležitejším strategickým cieľom pre Lotyšsko a vo svojej ceste k, dlhodobej ekonomickej, k podporeniu dlhodobej ekonomickej stability. Treba počerknúť, že Lotyšsko nebolo e, ponechané e, samo na seba v tejto zložitej situácii. Nielen ekonomické organizácie, ale aj členské štáty EÚ a európske inštitúcie nám pomáhajú prekonať toto zložité obdobie a Lotyšsko si naozaj veľmi váži tieto vyjadrenia solidarity dámy a páni. Každý úspech rozšírenia nám priniesol nielen nové krajiny do európskej rodiny a do Európskej únie, ale aj priniesol nové témy na európsky, e, do európskej diskusie. Vrátane e, tém ohľadom európskej zahraničnej politiky. Lotyšsko pristúpilo v čase, keď európska susedská politika bola práve definovaná a jej ciele boli definované, boli naznačované a hovorili sme o tom, aké mechanizmy budeme používať. Od tohto obdobia sa Európa stala aktívnejším členom v oblasti zahraničnej politiky, predovšetkým vo našom východnom regióne. Toto môžeme pripísať predovšetkým skúsenostiam a zapájaniu sa zo strany nových členských štátov. Lotyšsko si vždy ehm, osvojovalo široký pohľad na sudeckú politiku v našom regióne. Aj v budúcnosti budeme zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri definovaní a implementovaní tejto politiky. Ide to nad rámec tých bežných vzťahov medzi Európskou úniou a okolitými štátmi, ktoré, sa týkajú, ktoré s nami zdieľajú či už pozemné alebo námorné hranice. V kontexte tejto politiky je nevyhnutné hovoriť o mieste a úlohe Európskej únie, únie v globálnej škále. Spolu s mnohými inými krajinami, ktoré majú podobnú filozofiu, sme aktívnym spôsobom podporovali e, zapájanie sa Európskej únie do nášho východného regiónu. A práve z toho vznikla nová iniciatíva. Východné partnerstvo a jej cieľom je prispôsobiť našu susedskú politiku a jej rámec, tak aby zobrala do úvahy špecifika tohto regiónu. A taký, takýmto spôsobom chceme dosiahnuť efektívnejšiu a ambicioznejšiu politiku Európskej únie v tejto oblasti. Lotyšsko víta iniciatívu Európskej komisie. Východné partnerstvo musí posilniť ekonomické a, hospodár- a politické prepojenia medzi krajinami a tohoto regiónu a Európskou úniou a zároveň je nevyhnutné, aby sme posilnili vzájomnú spoluprácu v tomto regióne. Ďalšie budovanie východného partnerstva musí byť postavené na princípe diferenciácie, ktoré, si zahr- ktoré zahrňa vlastne prípad od prípadu a posudzovanie týchto jednotlivých krajín a každá krajina bude musieť sledovať svoju vlastnú cestu rozvoja. Sú tu krajiny, ktoré sa chcú stať súčasťou európskej rodiny, ale sú tu aj iné krajiny, ktoré majú iné ciele. Naša politika bude úspešná len v tom prípade, ak budeme spolupracovať so všetkými týmito krajinami v danom regióne a zároveň budeme môcť poskytovať pomoc tam, kde to bude nevyhnutné a v čase, keď to bude nevyhnutné. Ďalej e, získali sme naozaj veľmi pozitívnu spätnú väzbu ohľadom e, myšlienky prehlbenia tejto spolupráce, keď som navštívil stredoazijské krajiny, keď som navštívil Kazachstan, Uzbekistan a Turkmenistan. Lotyšsko vždy aktívnym spôsobom podporovalo a implementovalo eh, európsku susedskú politiku a budeme ďalej podporovať tento trend. Budeme sa snažiť pracovať na zlepšení našich bilaterálnych krajín. Každá európska krajina má svoju vlastnú historickú skúsenosť a zároveň aj možnosti pracovať na tomto spoločnom projekte Európskej únie. Príspevok Lotyšska k východnému rozmeru EÚ bude vychádzať predovšetkým z dôvery v naše bilaterálne vzťahy, ktoré sú postavené na našej spoločnej histórii a na tom, ako poznáme tieto krajiny. Lotyšsko má zodpovednosť aplikovať tieto špecifické poznatky k danej situácii. V obačnom prípade sa stratíme počas najbližších desiatich rokov a stratíme tieto unikátne skúsenosti a Lotyšsko, predovšetkým v očiach našich východných partnerov, bude len jednou z európskych krajín a nie, nebude to vlastne len akási, akýsi zástupca Európy využitím tejto výhody e, chce Lotyšsko udržiavať ďalej aktívny politický dialog a aktívnym spôsobom v susedských krajinách podporovať lepšie porozumenie Európskej únie, našich hodnôt a vysvetľovať, aké sú ciele európskej susedskej politiky a zároveň ciele nášho par- východného partnerstva. To nám dáva unikátnu príležitosť počúvať našich susedov, učiť sa od nich a učiť sa o tom, aké sú, aká je vízia pre budúce vzťahy s Európskou úniou. Som presvedčený, že to bude benefit pre celú Európu, ak toto východné partnerstvo bude spustené už počas českého predsedníctva. Dámy a páni, počas prvých dní českého predsedníctva sa otázka energetickej bezpečnosti stala, stala mimoriadne prioritnou a vlastne posunula sa na našom rebríčku priorít. Ak eh, ekonomická kríza je cyklickým fenoménom, tak potom téma ako energetické zdroje, energetická bezpečnosť eh, bude naozaj stálou témou a stálym problémom na globálnej scéne a bude sa stávať stále aktuálnejšou. Energetická bezpečnosť má naozaj veľmi dôležitý externý rozmer. Znamená to, že sa na to nemôžeme pozerať izolovane od toho, čo sa deje na svetovej scéne. Napríklad na margo nedávnych, nedávnych udalostí v Ukrajine alebo eh, toho, čo, sa, toho, čo ukázali udalosti v eh, Gruzinsku. Napriek tomu, že vlastne vždy bola otázka, eh, jadrove, otázka energetickej bezpečnosti považovaná za národnú tému, nedávne udalosti v oblasti energetiky počas posledných dvoch rokov, ako napríklad prerušenie dodávok energetických surovín, nárasty cien energetických nosičov, naozaj vedú k tomu, že je nevyhnutné mať spoločný pohľad na e, spoločnú energetickú politiku. V súčasnej situácii hlavná politická úloha je zabezpečiť pravidelné, dostatočné, ekonomické a udržateľné politiky, ktoré budú zároveň a dodávky, ktoré zároveň budú environmentálne priaznivé treba povedať, že e, úspechy, ktoré Európa dosiahla v tejto oblasti, boli nerovnomerné. V niektorých oblastiach, ako napríklad budovanie prostredia, ktoré bude environmentálne priaznivé, a my v Európskej únii sme vytýčili naozaj veľmi ambiciozne ciele, ktoré budú musieť byť naplnené. Sme len na začiatku veľmi dlhej cesty, najmä čo sa týka diverzifikácie energetických zdrojov pre Európu a čo sa týka vytvárania jednotného energetického trhu. Nedávne udalosti a prerušenie dodávok zemného plynu nám otvorili oči, najmä voči celkovej potrebe hľadať rapidné a rýchle riešenie na európskej úrovni. Je to práve naša zodpovednosť využiť toto spoločné vnímanie a spoločné pochopenie a vytvoriť naozaj integrovaný a diverzifikovaný európsky trh s energetickými surovinami. Nemôžeme si dovoliť, aby tento výsledok e, bol stratený ako sneh na jar nie je možné adekvátnym spôsobom riešiť otázku energetickej bezpečnosti bez toho, aby sme sa zapojili do aktívneho dialógu s krajinami, ktoré poskytujú energetické nosiče a dodávajú nám suroviny. A treba povedať, že Európska únia má adekvátne nástroje v oblasti zahraničnej politiky a je našou zodpovednosťou využiť tieto nástroje. Ďalšia dôležitá úloha je tá, že integrácia baltického energetického trhu so škandinávským a stredoeurópskym trhom je kľúčovou prioritou. Integrácia Baltického regiónu bola nerovnomerná. Dopravné a transportné koridory sa adekvátnym spôsobom rozvíjali, ale, energe- ale energetický trh stagnoval. Európska komisia dosiahla naozaj veľmi veľa v tejto oblasti Iniciatíva pre posilnenie energetickej bezpečnosti a solidarity v Európe predvída aj vývoj akejsi siete prepojení medzi baltickým trhom a ostatnými trhmi a to umožňuje hĺbšiu integráciu baltických štátov do celkového európskeho energetického trhu. Vysokým spôsobom si vážime zapojenie Švédska do, štrat- do strategických diskusí o baltickom regióne. Švédsko bude mať možnosť dať to, na svoju, dať to do svojho programu počas druhej polovice tohoto roku, keď sa stane predsedníctvom rady. Som presvedčený, že sila v Európskej únie spočíva v silných, regióni, v silných regiónoch, od e, Baltického regiónu až po Stredomorie. Celkový Cieľ, dámy a páni, európskeho projektu je predovšetkým v bezpečnosti a blahobite našich občanov. Ten cieľ je stále ten istý. Prostredie, v ktorom tento cieľ musíme dosiahnuť, sa zmenilo. Svetová ekonomika je oveľa užšie prepojená dnes, než tomu bolo pred polstoročím. Dnes sa objavili aj noví silní hráči na globálnej scéne. Len ak budeme konzistentní, len ak budeme vidieť do diálky a len ak budeme predovšetkým zjednotení, môžeme veriť, že nestratíme eh, svoju pozíciu v oblasti globálnej konkurencie. Len tým, že budeme jednať spoločne, dokážeme naplniť naše prísľuby v oblasti blahobytu a bezpečnosti. A len vtedy budeme môcť dosiahnuť to, eh, v čo naši ľudia verili, keď hlasovali a keď potvrdzovali svoju podporu eh, v, pre členstvo v európskych štruktúrach. Európsky parlament opätovne dokázal svoju schopnosť ponúknuť širšiu perspektívu v oblasti európskej budúcnosti. A predovšetkým eh, vždy zastával rovnovážny a vyvážený prístup eh, k našej zahraničnej politike. Dynamický rast a rozvoj eh, výrazným spôsobom podporili európsku konkurencieschopnosť vo svete. Tento rast je potenciál, ktorý musíme adekvátnym spôsobom využiť. Využiť takým spôsobom, aby sa niekoľko desaťročí bola Európska únia veľmi cenným partnerom pre všetky vznikajúce a objavujúce sa ekonomiky v Ázii a v Latinskej Amerike. Je naozaj pravda, že, že demokraticky zvolení zástupcovia z európskych krajín cítia zodpovednosť za tento proces a nie je možné e, preceniť úlohu Európskeho parlamentu e, v tom, ako prináša európsky projekt bližšie k e, našim občanom a ako podporuje jeho legitímnosť alebo zdôvodňuje jeho legitímnosť. Európsky parlament bude mať ešte dôležitejšiu úlohu do budúcnosti. Je veľmi dôležité, aby sme podporili našu jednotu a diverzitu. Musíme pracovať na európskom projekte je to práca, ktorú musíme robiť všetci spoločne. Je to naša zdieľaná zodpovednosť voči Európe. Je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia nebola fragmentovaná. Členské štáty Európskej únie musia hľadať riešenia, ktoré zabránia vzniku viacrychlostnej Európy. Veľmi si ceníme dohodu, ktorá sa ktorá hovorí o budúcnosti Lisabonskej dohody, ktorá bola dosiahnutá na Európskej rade minulý mesiac. Lisabonská zmluva je právnym predpokladom preto, aby Európa mohla do budúcnosti fungovať a aby mohla posilniť svoju pozíciu na medzinárodnej scéne. Len tým, že budeme implementovať tieto princípy, ktoré sú obsiahnuté v Lisabonskej zmluve, dokážeme dostať k tomu plnému, plnému pozitívnemu potenciálu zjednotenej Európy. Celkový dopad Európskej Lisabonskej zmluvy v praxi ale bude závisieť len od toho, aká bude politická vôľa jednotlivých európskych krajín a európskych inštitúcií a aká bude celková vôľa zostať zjednotený a zachovať si solidaritu. Dámy a páni, až do roku 2004 celkový cieľ Lotyšska bol prístup do Európskej únie. Od tohto obdobia je našim cieľom, eh, sú, naše, sú naše ciele spojené s kontextom európskych cieľov. Nemôžeme vnímať sami seba ako čosi, čo nie je súčasťou Európy. Lotyšské ciele môžu byť definované a naplnené len vtedy, ak budú zapadať do spoločnej európskej vízie. Ciele Európy sú dosiahnutelné v tom prípade, ak budú odzrkadľovať aj víziu každého členského štátu. Únia bola postavená na zdieľaných hodnotách a musí byť posilnená v oblasti otvorenej, len verejné, mm, verejné diskusie e, môžu priniesť e, teda spoločné hodnoty. A len spoločne sa môžeme dohodnúť na tom, aké budú nové, nové hodnoty, ktoré pridáme k tým, ktoré už teraz tvoria jadro Európskej únie. Je to cieľ pre všetkých politikov a predovšetkým pre lídrov Európy, aby podporovali diskusiu o definovaní týchto základných európskych hodnot. Dámy a páni, pozrieme sa na budúcnosť. Akým spôsobom vidíme Európsku úniu a Lotyšsko v dlhodobej budúcnosti, napríklad v roku 2015? Po ekonomickej kríze budú mnohé, eh, budú mnohé ekonomické centrá, ktoré budú vznikať vo svete a budú tu noví ekonomickí hráči. Jedným z týchto ekonomických hráčov bude Európa a Európa bude mať svoju kapacitu zosa zjednotenia, pretože len spoločne dokážeme dostať svojim cieľom a naplniť ich. Európa bude najvyššie vždy otvorená, aby e, prijala všetkých Európanov, ktorí sa hlásia k našim hodnotám. Táto jednota a diverzita budú kľúčom k rastúcej úlohe Európy do budúcnosti. Európska únia bude rozšírená, ale naďalej si bude zachovávať kapacitu pracovať efektívne. Európska únia e, bude, bude môcť zabezpečiť svoju vlastnú bezpečnosť a takisto aj stabilitu v susedských regiónoch Vzdelávanie a kultúra budú mostom, ktorí budú spájať diverzné skúsenosti eh, jednotlivých členských štátov Európskej únie a pomôžu nám zachovať si našu vedúcu úlohu v oblasti vedy a výskumu vo svete. Nebudú tu žiadne nové a staré členské štáty, malé a veľké. V Európe budú krajine posudzované podľa toho, čo dosiahli, a nie podľa geografických alebo geopolitických kritérií. Európa bude zjednotená a to na báze silných regiónov, ktoré budú definovať a obraňovať svoje vlastné záujmy a budú úzko spolupracovať medzi sebou. A takýmto spôsobom budú prispievať k bohatstvu a blahobytu v celej Európe. Každá krajina, podľa svojich vlastných možností a kapacít, bude prispievať k tomuto rozvoju. Môžeme sa spýtať, čo aká bude úloha Lotyšska v budúcnosti v roku 2015 v Európskej únii. Bude to práve Lotyšsko, ktoré vyjde z tejto krízy a kapitál Lotyšska nám zabezpečí to, že budeme jedným z čoraz bohatších centier Baltického regiónu. Budeme konkurencie schopnejší a štruktúrálne zmenení. V roku 2015 po prvýkrát v histórii nášho nezávislého štátu bude Lotyšsko hovoriť za celú Európu, pretože Lotyšsko bude vystupovať ako predsedajúca krajina Európskej únie. Našim príspevkom k Európe budú naše konkrétne vzťahy s východnými regiónmi a východnými susedmi. Lotyšsko v našom regióne bude mostom k východu, podobne ako sú stredomorské krajiny, ktoré, e, ktoré vlastne sú našim mostom k celému širšiemu regiónu. Naše skúsenosti budú stimulom pre európsku otvorenosť, dámy a páni. Rok 2015 nie je príliš ďaleko je to len 6 rokov pred nami. Storočie dozadu veľký lotyšský poek Rajne eh, povedal, že že len tie veľké hodnoty pretrvajú a tieto slova majú stále svoju cenu do budúcnosti. Som si istý, že Európa sa výrazným spôsobom zmení. Bude silnejšia, bude bohatšia, bude výrazne podporovať vzájomnú spoluprácu a bude mať systém spoločných hodnot. Európan bude hrdý na to, že býva v Európe a bude zároveň patriť aj k svojmu vlastnému, e, svojmu vlastnému národu a krajine diverzita, rozvoj, zachovávanie hodnôt a zodpovednosti každého občana za svoju krajinu a za európsku rodinu zároveň, to bude Európa budúcnosti. Dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, budovanie úspešnej Európy bude po, bude mierou, podľa ktorej budeme posudzovať náš, náš úspech. Je to naša úloha a naša zodpovednosť. Chcem vyzvať vás všetkých, poslancov Európskeho parlamentu, aby ste podporovali pochopenie medzi európskymi občanmi voči našim vzdielaným cieľom a takisto aj to, aký bude ich dopad na život každého a jedného z nás. Podpora pre každého, podpora každého európskeho občana voči myšlienke Európy je najlepšou zárukou do budúcnosti. vám poďakovať eh, poslancom Európskeho parlamentu za vašu prácu počas tohto legislatívneho obdobia. Želám vám veľa úspechov, želám vám veľa eh, dobrého do vašej práce v budúcnosti a takisto vám želáme všetko najlepšie do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja vám v mene Európskeho parlamentu chcem poďakovať eh, za váš prejav, za vašu odvahu a odhodlanosť podporu Európy. No a samozrejme, a veľmi dobre sa to počúvalo, keď ste stali holda Európskemu parlamentu. Ja sa ešte veľmi dobre pamätám na to, že v predvstupových rokovaniach v druhej polovici 90. rokoch, rokov najskôr Lotyšsko, Litva a Slovensko boli vylúčené. A Európsky parlament potom od vlád žiadal, aby aj Lotyšsko, Litva a Slovensko boli zaradené do predvstupových rokovaní. A tým sa umožnilo, že 1. mája roku 2004 a tak Lotyšsko ako aj Litva a Slovensko vstúpili do Európskej únie a stali sa členskými štátmi. Vy ste sa venovali otázke energetiky a ja to ešte raz poviem a stručne vám odpoviem. Máme veľmi zodpovedného komisára, ktorý je váš krajan Andris Pibalks a ten v minulom týždni v sporoch hm, pri medzi Ruskom a Ukrajinou rokoval veľmi dobre, hlavne s Ruskom a v prítomnosti prezidenta štátu by som Andrisovi Pibalksovi chcel srdečne poďakovať. No a vážený pán predseda, pán prezident, závereč, na záver by som chcel povedať, hovorili ste o tom, že Lotyšsko sa stále učí. To je správne, ale aj tí, ktorí od začiatku patria k Európskemu spoločenstvu a Európskej únii, sa učia od vás. Učia sa z vašich historických skúseností. A keď sa budeme vzájomne počúvať a navzájom sa učiť, tak to bude obohatenie pre nás všetkých a spoločne a na základe našich spoločných hodnôt budeme potom silní, demokratickí a slobodní. Srdečne vás ďakujem, srdečne vám ďakujem, pán prezident Zatlers, za to, že ste tu dnes pred nami vystúpili. Ďakujem pekne. nous allons terminer les explications de vote. Dobre, teraz budeme pokračovať eh, s vysvetleniami